presidente de Timor-Leste. Pán prezident východného Timoru. Welcome to the European Parliament. Vít, vítajte v Európskom parlamente. Vítajte. Vítajte opäť po 18 rokoch.